Meine sehr geehrten Damen und Herren. a takže pokračujeme. Podpredsednička pani Podýmata má slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako spolu podpísateľka uznesenia proti daňovým podnikom a únikom a v mene greckej delegácie, ktorá má v tomto čo robiť, by som vás chcela požiadať, ak teda prítomní súhlasia, aby sa zmenilo poradie hlasovania a aby sa hlasovalo o tomto uznesení po bode 11 nášho programu o priamých preferenciách. Viem, že je to mm, vynimočná požiadavka, ale toto sú aj vynimočné okolnosti. Ďakujem za pochopenie. Sú k tomu nejaké námietky? Pani Ďanako? Pani Ďanako? Pán predseda, myslím, že pani Podimata má pravdu z rovnakého dôvodu, ako to vysvetlila aj ja, Mám žiadosť podobného charakteru. Pred uznesením by sme mohli hlasovať o daniach. Ďakujem. Je niekto proti týmto návrhom? Ak to tak nie je, tak budeme hlasovať takýmto spôsobom. Pán Ody. Áno, pán predseda. Nechcem byť proti týmto návrhom, ale keďže práve si kolegovia hľadajú miesta a politické z frakcie teda nemôžu napredovať príliš rýchlo, pretože je tu určité poradie. Už sme to urobili predtým a mm, došlo k určitým chybám, takže nesmieme ísť príliš rýchlo. E, to nebolo potrebné. E, znepokojovať sa páň Ody, takže e, návrhy Podimata a Džanako akceptujeme a budeme takto aj hlasovať. Um, mám tu ešte oznámenie. Pán Vladimír Remek ma informoval o svojej rezignácii ako člen parlamentu od 16. decembra 2013. Európsky parlament čo v článku 4 e, rokovacieho poriadku od 16.